zrodila v Sudane eh, a to nám umožní eh, implementovať veci, o ktorých sa snažíme. Ďakujem. Ďakujem. Čiže tým končíme diskusiu o tejto správe. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Ďalší bod programu je vyhlásenie podpredsedničky komisie Vysokej predstaviteľky únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Náhornom Karabachu. Takže teraz dávam slovo pani Ashton. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som veľmi vďačná, že mám príležitosť na výmenu názorov o Náhornom Karabachu keď spolu s predsedom Barosom a Van Rompuyom sme sa stretli s prezidentom Medvedevom na európsko-ruskom samite. Eh, pán Medvedev bol optimistický ohľadom vyriešenia eh, E, tohto problému na stretnutí v Kazaní. My podporujeme Medvedevovú mediáciu a samozrejme aj e, Minskú skupinu, vyhlásenie vdovil prezidentov Obama, Medvedeva a Sarkozyho. Jasne dal najavo, že našiel čas na dohodu. Nastal čas na dohodu um, a bez toho by riešenie bolo ohrozené. Bohužiaľ, napriek silnému posolstvu a očakávanému prelomu sa riešenie e, nedosiahlo. Prezidenti Azerbajdžanu a, Azerbaj- Azerbajdžanu a Arménska nedosiahli kompromis. Vzťahy medzi dvomi týmito krajinami sú ťažké. Nedávno som stretla s ministrami zahraničných vecí oboch krajín a nemám žiadne ilúzie ohľadom komplexnosti týchto rokovaní e, Plne sme informovali o tejto práce, sú tu uh, mnohé ťažkosti, ktorým uh, čelia. Minulý piatok som, som um, mala tiež výmenu názorov s litovským výmen, uh, ministrom zahraničných vecí, ktorý je teraz proti OSC, A snaha dosiahnuť dohodu na základe základných princípov musí pokračovať. Ja vítam tú skutočnosť, že mnohé strany uh, znovu e, sa zaviazali začať diplomatický proces a snažia sa o mierové riešenie, ale potrebujeme viac v nasledujúcich mesiacoch. Potrebujeme zdvojnásobiť snahu nájsť dohodu do konca roka. Toto e, by e, sa potom malo vyriešiť e, pred koncom roka 2012, kde nás čakajú voľby v Arménsku a v Azerbajdžane. Pokračovanie status quo nie je priateľné, takže snaha vyriešiť konflikt alebo ovplyvniť rokovania využívaním sily alebo hrozbou sily nie je akceptovateľná. Mierové vyriešenie konfliktu v Náhodnom Karabachu je kľúčovým strategickým záujmom Európskej únie. Tiež by to zmenilo Južný Kaukaz. Vydlaženie cesty smerom k, demokra- k merom stabilite a regionálnej stabilite by otvorilo nové ekonomické príležitosti. Hranice by sa mohli otvoriť nielen medzi Arménskom a Azerbajdžanom a medzi Arménskom a Tureckom. Cesty, železnice, ropovody by mohli byť kratšie a celý región by sa takto uh, utužil a zblížil. Južný Kaukaz by sa mohol stať cestou alebo bránou medzi Európou a Áziou. Toto všetko, pani predsednička, je záujme Európskej únie. Takže sme pripravení a chceme zvýšiť našu snahu podporovať prácu Minskej skupiny. A rokovania prebiehajú od roku 1994 v súčasnom formáte. Dohoda o základných princípov je v dosahu charaktere dodatočnej podpory, ktorú môžeme poskytnúť. Je samozrejme otázkou, ktorú musíme konzultovať s Minskou skupinou a s účastnenými stranami. Máme pravidelné konzultácie o, tomto, o tejto téme ale hovorme otvorene, čokoľvek sa stane v záverečných rokovaniach, bude mať veľký význam pre nás a budeme zohrávať úlohu, aby sme formovali našu politiku voči obom krajinám. V mojom mene Eh, Miroslav Lajčak, ktorý eh, navštívil obe tieto krajiny. Toto povedal veľmi jasne. Chceme pokrok eh, v počas naplánovaného samitu o východnom partnerstve, partnerstve v septembri vo Varšave a tiež chceme zvýšiť zaangažovanosť EÚ v týchto rokovaniach. Už podporujeme budovanie dôvery E, v rozličných oblastiach, e, v občianských spoločnostiach. Podporujeme e, kontakty medzi ľuďmi, vrátanie rámca Rady Európy a môžeme urobiť viac. Tiež si myslím, že musíme prijať zodpovednosť v implementácii a v riešení konfliktu v úzkej spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi. Čaká nás veľa práce, rekonštrukcia, odstranenie mín, e, utečenci, vnútorní utečenci, e, hospodárska obnova a e, bezpečnosť. Tiež uznávam, že aj, sú to aj ostatní partnery, ktorí budú zohrávať v tomto regióne veľmi dôležitú úlohu a znovu bude dôležité úzko spolupracovať s regionálnymi partnermi Tureckom. Navrhlo som menovanie nového zástupcu pre Južný Kaukaz, e, ktorý by sa mal ujať tejto ťažkej úlohy v spolupráci s Minskou skupinou. Možno najdôležitejší príspevok bude pokračovanie bilaterálnych vzťahov s e, Azerbajdžanom aj Arménskom. Nová, e, nové európske oznámenie o európskom susedstve, o politike európskeho susedstva, pardon, je ambicioznou agendou pre Južný Kaukaz, pre nové, novú dohodu o pridružení, eh, obchodné dohody, eh, zvýšenie mobility, eh, sektoriálna spolupráca, účasť na európskych programoch, zvýšenie podpory pre občianskú spoločnosť a otvorenú spoločnosť. Pani predsedníčka, našim cieľom je pomôcť susedným krajinám budovať komplexné programy a v tomto kontexte chceme nachádzať spôsoby, ako podporiť bilaterálnu spoluprácu, aby e, bolo možné e, podporiť riešenie konfliktov. Štefan Fila nedávno navštívil Arménsko, aby diskutoval o našich vzájomných vzťahoch, aby sa budoval tento program a ja si myslím, že e, čím viac budú tieto krajiny ambicioznejšie vo svojich reformných programov, tým silnejšia bude ich pozícia, aby prekonali ťažké dedičstvo z minulosti. Toto je voľba, ktorá je v rukách Arménska, Azerbajdžanu. V najlepšom záujme ľudí, ktorí zastupujú, vieme, e, čo nechceme, aby urobili a veríme, e, že máme úlohu e, v podpore Minskej skupiny, aby sa táto ambícia aj naplnila. Ďakujem. Teraz ideme e, na e, rečníkov v z skupiny za EPP, e pán Brok, na dve minúty. Pán predseda, vysoká predstaviteľka, táto otázka nás zamestnáva vynimočne v skupine EPP, pretože sa obávame, že bude, vznikne nová súťaž v dodávkach zbraní, kde budú veľké susedné štáty zúčastnené a že k tomu e, pribudne aj e, e, táto špirála a musíme tento chod prerušiť, pretože tam prakticky stále vznikajú vojenské konflikty a nemôžeme sa zahrávať s tým, pretože sú tu tieto konkrétne nebezpečenstva, preto musí byť jasné, že musí byť zabezpečené, aby sa utečenci vrátili do domovov, ale tiež sa domnievame, že tých 6 princípov, ktoré skupina z Minska e, predložila a ktoré obe strany akceptovali, musí byť teraz tiež naplnené a e, že e, by, e, mali byť e, nájdené ďalšie e, základy a myslím si, že to je e, veľmi dôležité a myslím si, že Európska únia tu e, musí zohrať veľmi aktívnu úlohu a keď sa odvoláte na Kazan, tak neviem, či ten tretí, ktorý sedel za stolom, je naozaj neutrálny moderátor, ako mal byť, ale myslím, že Európska únia s týmito štátmi ehm, by mala viesť ehm, konkrétne konkrétne vedenie a chcem, aby sme stanovili mm, stimuli pre tieto štáty, aby mali multilaterálny prístup. Musíme to spojiť s eh, ich zaujímami a musíme eh, zdôrazňovať, eh, že s EÚ môžu spolupracovať a nemusia mať len bilaterálne vzťahy medzi štátmi a potom nedojde k mm, týmto pretekom a EU e to má svoje záujmy a tým pádom môžu prekonať stres z minulosti a pretože e, tu e, je viac spoločných záujmov a tu myslím, e, že podpredsednička komisie to oslovila s politikou susedstva, ale celkovo e, sú záujmy o to, aby um, táto oblasť nebola destabilizovaná, pretože destabilizácia tejto, tohoto regióna e, by e, spustila sily, ktoré by neboli v našom záujme aj z hľadiska vonkajšej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ďakujem pán Brok za socialistov a demokratov. Na dve minúty pán Vigenin. Госпожо Аштън, колеги, Pán predseda, pani Ashton, milí kolegovia, som rád, že táto téma Náhorného Karabachu je v našom dnešnom programe. Mnohí z nás sa znepokojujú eh, kvôli tomuto napätiu, ktoré narastá a my nechceme, aby sa vrátila situácia, kedy budeme zaostávať za vývojom udolostí. Musíme konať teraz. Neúspech kazanského samitu nám ukazuje, že Minská skupina je na pokraji svojich možností a ja si myslím, že zodpovednosť e, za riešenie tohto konfliktu je predovšetkým na pleciach lídroch oboch krajín. Nemôžeme pokračovať v rokovaniach do nekonečná. Vyzývame na väčšiu zodpovednosť a väčší rešpekt predstavitelia oboch krajín sa musia zamyslieť e, nad tým, ako budú figurovať v histórii, ako ľudia, ktorí priniesli utrpenie svojim ľuďom, alebo ako ľudia, ktorí priniesli mier. Naša politika dobrého susedstva hovorí o týchto konfliktoch o spiacich konfliktoch. A do tejto politiky musíme začleniť nielen vzťahy a rokovania medzi Bruselom a týmito krajinami, ale aj rokovania medzi obomi krajinami. Nemôžem e, nespomenúť príspevok Európskeho parlamentu aby sa zlepšili vzťahy, bilaterálne vzťahy týchto e, krajín. E, zástupcovia oboch krajín sa aktívne zúčastnili na tomto východnom e, zhromaždení, ako aj naši poslanci. A ja si myslím, že príležitosť pre našich poslancov, ako aj pre našich východných partnerov spoločne sa zúčastniť tohto formátu, formátu by mohla ukázať, že spolupráca ľudí je dobrou cestou. Počítam s polským predsedníctvom a s Varšavským samitom že toto bude moment vyslania nového elánu, pokiaľ ide o riešenie spiacich konfliktov. Ďakujem, pán Vignenia. Teraz za demokratov a liberálov na 1,5 minúty má pani Ozulan slovo. Madame High Representative, Pani vysoká predstaviteľka, získali vyslo... Boli tu mnohé signály z, východ, e, z Nagorného Karabáchu napriek e, zmiereniu, primeriu medzi Arménskom a Azerbajdžanom a chcela by som vyzvať Jerevana Baku, aby sa zdržali akýchkoľvek činností v konfliktných zónach, ktoré by mohli viesť Eh, k násilnej reakcii druhej krajiny. Neúspech kazenského samitu, ktorý sa uskutočnil 24. júna tohto roku, je jasným ukazovateľom, že snaha OBSE a Minskej skupiny nestačí a že sú potrebné ďalšie snahy, keďže Arménsko a Azerbajdžan sú cieľovými krajinami susedskej politiky EÚ. Európska únia by mala zohrávať integrovanú časť riešenia konfliktov. Pani vysoká predstaviteľka, chcela by som vás vyzvať, aby ste riešili situáciu v regióne Náhorného Karabachu, majúc na zreteli teritoriálnu celistvo z Azerbajdžanu, hlavne vo svetle 4. 4. Eh, rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o oslobodení Náhorného Karabachu a okolitého regiónu je to v záujme oboch krajín, ako aj v záujme EÚ, aby sme prekonali e, tento spor v súlade s medzinárodným právom, aby sme sa sústredili na e, hospodársky a demokratický rozvoj regiónu Južného Kaukazu. Ďakujem. Ďakujem pani Ulan za zelených. E, jednu minútu pani Lunaček. Muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne Lady Ashtonová, myslím si, že tieto spiace konflikty sú tým problémom eh, hatia úspech eh, východného partnerstva. Ide predovšetkým o Azerbajčan E, preto apelujem na Arménsko, aby sa stiahli z okupovaných teritórií a to okamžite a zároveň by som žiadala od Azerbajdžanu, aby obmedzil svoj, e, svoj rozpočet e, obrany a vlastne tento rozpočet je oveľa vyšší ako na všetky ostatné veci, ktoré potrebuje Azerbajdžan. Myslím, že EÚ by malo zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu. Čo si o tom myslíte, Lady Ashtonová? E, e, e, myslím si, že by bolo dobré, keby EÚ nahradilo Francúzsko, ktoré stojí na čele Minskej skupiny. Bolo by lepšie, keby Únia bola na čele, nie jeden členský štát. A takisto aj dôveryhodnosť EÚ je ohrozená, keď sa zamyslíme nad, nad na, na, na, na za Nesterskom, e, keď sa nami zamyslíme nad náhodným e, Karabachom, tak musíme e, uvažovať o tom, v čom sú rozdielne tieto dve, dva regióny, prečo sú naše postoje rozdielne. Ďakujem pani Lunaček. A za Európu slobody a demokracie na 1,5 minúty pán Provera. Ďakujem pekne. Hovoríme o, o, o otázke e, náhodného Karabachu. Často sa o tom konflikte e, málo vie a, a informácie, ktoré sa k nám dostávajú, sú často, sú často zmanipulované informácie. Ide tu, o, ide, ide tu predovšetkým otázku e, územnej integrity. Treba uznávať hranice práve z hľadiska Gruzínska, Moldavska E, e, to sa týka aj Cypru, to sa týka aj Azerbajdžanu a v podstate e, tu sme počuli o viacerých stanoviskách. Bezpečnostná rada OSN vydala štyri uznesenia, aj Európska rada vydala uznesenia. Územná E, integrita e, štátu je zaručená medzinárodným právom a pokiaľ je toto spochybnené, tak tým vlastne prihrávame do karát militantným agresorom, e, ktorí by mohli konať tak, že to povedie k destabilizácii v konečnom dôsledku celého sveta. Európa má záujem o to, aby sme riešili konflikt na náhodnom Karabachu, lebo Arménsko aj Azerbajdžán sú členmi východného partnerstva. A e, treba preto konať, e, treba e, uviesť dianie do pohybu. No a tá súčasná situácia, pokiaľ sa nič nebude robiť, sa bude len zhoršovať, preto sa bude konsolidovať. Ďakujem. Pán Provera teraz za nezaradených. Pán Stojanov, ďakujem pekne. Ak môžem, ja by som chcel e, vyjadriť nesúhlas. V centre tohto konfliktu e, si vyžaduje rieš, e, rozhodnutie nelegálne rozhodnutie bolševikov, aby sa jedna časť Arménska očlenila a dala sa Azerbajdžanu. A takýmto spôsobom e, v rovnakej dobe kominterní príjmali rozhodnutia na vytváranie e, e, macedónskeho národa, ktorý dovtedy neexistoval. Tieto rozhodnutia sú zdrojom mnohých problémov, ktoré pretrvávajú ešte dnes. Našťastie dnes sa veci vyvíjajú inak ako v prípade Nahorného Karabachu. E, je tu korektný prístup Bulharska a Grécka voči republike, ktorá je známa ako bývalá Juhoslovanská republika e, Macedónsko. Ale situácia v Náhornom Karabachu e, zhoršila vzťahy medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Priami susedia Ar- Azer- Arménska izolujú túto krajinu. A vy hovoríte, pani Ashton, že železnice a e, ropovody by mali prechádzať e, tou najkračou trasou. E, tieto susedské krajiny izolujú Arménsko a my musíme odsúdiť takýto postoj. Ďakujem pekne, pán Stojanov. Dve minúty má pán Galer. Ach. Je dobré, že máme túto diskusiu o náhodnom Karabachu pred letnou dovolenkou. Ešte lepšie by bolo bývalo, kedy, keby EEP schválilo e, vyhlásenie a tým vyslalo jednoznačné posolstvo všetkým aktérom. E, tento napätý región stojí pred letom, kedy je skutočne veľká hrozba, že e, že tá, tá situácia zhorší v prospech tretej geopolitickej pri moci. Jednoducho tu nejde o to, či budeme nadržiavať jednej či druhej strane. Musíme žiadať od všetkých zúčastnených, aby sa pridržiavali šiestich základných princípov a to diplomatickou cestou. Práve z toho dôvodu, že status quo nie je udržateľné, je tu hrozba, že jedna zo strán eh, pôjde akousi bočnou cestou. Hovoríme o Azerbajčane, o Arménsku a Rusko je hlavným dodávateľom zbraní obidvom. E, má určitú e, agendu e, Rusko a chce ťažiť z tejto konfliktnej situácie a vlastne chce len e, opäť sa etablovať e, v rámci svojho, e, svojho územia moci. Myslím, že EÚ môže ponúknuť oveľa viac ako ostatní. Môžeme mať cezhraničnú spoluprácu, môžeme pomo- poskytnúť pomoc pri budovaní demokratických štruktúr, môžeme skutočne ponúknuť integráciu do spoločného hospodárskeho priestoru. EÚ ponúka obidom stranám prínos a e, som veľmi rád e, tomu, e, že Vysoká predstaviteľka komunikuje s ministrami zahraničných vecí, pretože Rusko asi nie je tým najlepším prostredníkom, sleduje svoje vlastné zájmy a musíme sa usilovať o to, aby sme obidvom stranám ponúkli určitú vyhliadku dohody. Ďakujem. Ďakujem, pán Galer. Dve minúty bude mať pán Kirilov. Ďakujem pekne. Asi pred jedným rokom parlament e, s veľkou väčšinou schválilo svoje uznesenia ohľadom Európskej stratégie Južného Kaukazu. Tam sa hovorilo o strategickom význame tohto e, regiónu a sa poukazovalo na e, nebezpečenstvo Náhorného Karabachu. A to pretrváva. Je to hrozba pre celý región a pre vlastne má to širší geopolitický dosah. E, sú izolovaní, e, zbedačení e, bez akýchkoľvek vyhliadok pomoci a je tam temer 1 eh, milión eh, rukojemníkov v tomto konflikte, ktorý trvá príliš dlho. Eh, Minská skupina a prezident Medvedev vynaložil úsilie dosiahnuť mierovú dohodu, ale pýtam sa, prečo vždy, keď sa stretnú obidve strany, dopracujú sa k mŕtvemu bodu. Ten vysoký stupeň utajenia týchto rokovaní nie je na prospech veci a tieto dva štáty sa nedokážu dohodnúť buď My nedokážeme ovplyvniť to dianie, pretože e, nemáme k tomu prístup. EÚ e, e by malo vlastne koncipovať mandát pre Francúzsko a EÚ by malo zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu spolu s USA a Ruskom a vyvíjať tlak na obidve strany, aby prijali určité ústupky, aby sa dopracovali k dohode. Na druhej strane politické a bezpečnostné záruky by mali byť poskytnuté obom stranám, aby bolo zabezpečené vytvorenie platformy platformy e, budúceho vzájomného budúcej vzájomnej dôvery. EÚ by mali ponúkať stimuly ohľadom infraštruktúry, ekonomického rozvoja, investičný, lepšieho investičného prostredia, aby tí, ktorí sa vrátia, utečenci a iní, e, mali e, sa kde rozvíjať. Takáto úloha EÚ bola širokou väčšinou podporená EP minulý rok a preto Eh, aj dnes eh, vlastne apelujeme v prospech toho istého a tým zabezpečíme energetické konektory, ktoré zabezpečia dodávky do EÚ. Napokon Lady Ashtonová dozrel čas, najvyšší čas na to, aby ste navštívili tento región, pretože tu je zmrazený konflikt, ktorý sa začína prehrievať. Ďakujem pekne a teraz dáme pán dá, no, teraz dáme slovo, alebo pán Kir- Kirilov, objavila sa modrá karta pre pána Kirilova. Áno, mám otázku. Ďakujem pekne za udelenie slova, pán predsedajúci. E, uvedomujete si, že Rusko je najväčším dodávateľom zbraní do tejto konfliktnej zóny Čiže na jednej strane zbranie sú predávané alebo e, vojenské základne sú e, sprístupňované aká je najväčšia investícia Putina e, v Severnom Kaukaze? Pýtam sa a rád by som počul tú odpoveď. Pán Kirilov, ďakujem za vašu otázku. Je to veľmi ťažká otázka. Čo je veľmi zaujímavé v tomto prípade je tá skutočnosť, že mali by sme apelovať na Rusko, aby zohrávalo pozitívnu úlohu. Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska je v prospech Ruska, aby sa snažilo dosiahnutie zmieru e, v tomto regióne, ale zrejme z krátkodobého hľadiska je v záujme Ruska udržiavať tento konflikt. Ja si však myslím, že je možné vyriešiť ten konflikt, ale dôležité je si uvedomiť, e, že Európska únia má zohrávať aktívnu úlohu z hľadiska strategického partnerstva. Ďakujem, pán Kirilov. Teraz má jednu minútu pán Segedy. Ďakujem pekne. Vážené kolegovia, e, hnutie Jobiku 11. apríla koncipovalo iniciatívu apelujúce na maďarský parlament, aby odsudil arménskú agresiu voči náhornému Karabaku v roku 1992 a Maďarsko by malo by malo prijať uznesenie ohľadom tohto konfliktu. Vzhľadom na útok ruskej a armskej armády e, Azerbajdžan prišiel o e, e, veľké percento svojho územia, 1 milión ľudí musel, musel, muselo utiecť. Genocída arménska genocída bola genocída opomenutá v 20. storočí, ale nemali by sme selektívne si spomínať a, a riešiť národné e, tragédie. Pardon. Ako Maďar chcel by som upriamiť pozornosť na Azericov. Sú to naši bratia. A ja skutočne apelujem v prospech podpory Azerbajdžanu. Ďakujem pekne, pán Segedy. A teraz 1,5 minúty, pán Kovačev. E, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Ashton, dnešná diskusia e, e, je vyvolaná rastúcim e, napätím v Náhornom Karabachu. Túto tendenciu musíme ukončiť konkrétnymi záväzkami všetkých aktérov v tomto konflikte. Musíme skončiť túto agresívnu retoriku. Je nepriateľné, aby predstavitelie týchto regiónov špekulovali s týmito konfliktami. Náhorný Karabach sa musí vyriešiť Eh, na základe teritoriálnej územnosti a nie použitím síly. Toto sú dôležité princípy medzinárodného práva. Som znepokojený, tak ako ostatní kolegovia, pokiaľ ide o toto zbrojenie a súťaž zbrojení, je to hrozba v riešení tohto konfliktu a sú to otvorené dvere využitiu sily a to neteší nikoho. Arménsko a Azerbajdžan musia dosiahnuť kompromis, prestať e, s tou posadnutosťou. Sú to ako e, dvaja oslí na jednom moste, ako e, dvaja, dva oslí, ktoré sa nakoniec utopia vo vode. Videli sme neúspech v Kazane a aspoň dvaja predsedovia sa rozhodli, že sa znovu stretnú a budú diskutovať o budúcnosti. Regionálne síly musia zohrávať svoju úlohu v rokovaniach a e, zvýšiť kontakty Turecko a Rusko musia ukázať zrelosť a prestať s makiavelistickými princípmi a nájsť mierové riešenie a čakám, že Európska únia bude zohrávať väčšiu diplomatickú úlohu. Blahoželám k menovaniu e, tohto nového špeciálneho predstaviteľa pre Kaukaz. Potrebujeme špeciálnu politiku pre každú z krajín vzhľadom na špecifickosť krajín tohto regiónu. Ďakujem, pán Kovačev. A teraz nevidím e, pani Hercog, takže udelujem slovo pánovi Tokešovi. Pán Tokeš. Pán Tökeš, e, e, žiaľ musím prerušiť túto romantickú scénku, ale chcem vám udeliť slovo. You can resume afterwards, but... Chcete potom pokračovať vo vašej peknej diskusii, ale teraz by ste sa mohli vyjadriť. Pán Tökeš, ja sa ospravedlňujem, e, pán predsedajúci. A my všetci sme len ľudia. E, Vážený, e, vážené dáme pani, pred kazanským summitom 24. júna medzinárodné spoločenstvo malo veľké očakávania, že bude dosiahnutý mier v spore medzi Arménskom a Azerbajčanom ohľadom náhodného Karabachu. Je to región, ktorý obyvalo, obyvali celé storočia kresťanskí Arménia, tureckí, moslimskí a, a Azireji a tí obývali v zmiešané etni- ako zmiešané etnika oblasti Južného Kaukazu. Žiaľ, žiadna dohoda nebola dosiahnutá a namiesto toho došlo k ďalšej frustrácii. A aby sme predišli ďalšiemu trápeniu, EÚ by už nemalo ďalej váhať a malo by umožniť ďalším aktérom pôsobiť v tomto regióne, napríklad Rusku. E, a realizovať svoj strategický vplyv. Musíme naďalej vyvíjať tlak na oba zúčastnené štáty, aby spridržiavali sa základných princípov a musíme presadzovať európsku ašpiráciu dosiahnuť mier prostredníctvom zmierovacieho konania dosť dozrel čas na to, aby sme riešili humanitárnu krízu. Je tam situácia veľmi naliehavá, sú tam, e, sú tam tisíce, stovky tisícov utečencov a presídlencov a treba im vrátiť domov a dôstojnosť. Jedným riešením je dialog a kompromis medzi všetkými aktérmi. Tí si musia uvedomiť, aké sú potreby tých druhých, aké, ako sa trápia ich národy. Mier prišiel na Balkán a dozrel čas na to, aby aj mier mier dorazil na Južný Kaukaz. Ďakujem, pán Tokes, na 1,5 minúty. Má slovo pán Šoflin. Uh, you, Ďakujem, pán predseda, vysoká predstaviteľka. Ako je jasné z tejto debaty, ehm, spor o Nahorný Karabach je dlho zamrznutý a teraz je vážne nebezpečenstvo, že môže rozmrznúť a že bude viesť k veľkej krízi. Poznáme pozadie koniec vojny medzi Azerbajdžanom a Arménskom v 94. Arménsko um, okupovalo asi petinu mm, územia Azerbajdžanov a asi um, milión ľudí um, bolo utečencov, ale sú to aj ďalšie veci, aby sa to skomplikovalo Rusko, Turecko a Irán. Všet si majú záujem v túto oblasť a mohli by sa zapojiť, e, ak by konflikt o Karabách opäť e, vypukal. Okrem toho, Azerbajdžan používa peniazy z svojho energetického bohatstva, aby e, nadobudol veľké množstvo moderných zbraní a Arménsko podobne robí vojenské prípravy a minulý tý, mesiac, ako vieme, Rusko sa pokusilo ďalšie sprostredkovanie medzi stranami kazanského procesu, ale to zlyhalo. A um, úroveň dôvery medzi týmito protivníkmi je príliš e, nízka a výsledok je frustrácia v Baku a frustrácia by e, mala byť zlým radcom a je to pochopiteľné, keď e, istá časť územia je pod okupáciou Azerbajdžána je skomený z nekonaní, kvôli nekonaniu e, ostatného sveta a preto sa rozhodli vstúpiť k nuteniu nezúčastnením a eskaláciu tohto konfliktu e, náhodou alebo nedopatrením e, na e, hranici primeria e, môže nastať a ja žiadam a som za zásah EU. Ďakujem, pán Šeflin. Teraz na minútu a pol má slovo pán Kelon. Yes, señor presidente. Ashton. Pani Ashton, ľutujem, že mm, táto rozpráva nevedie k uzneseniu parlamentu. Záver je dnes taký, že terajší stav v tomto konflikte je neudržateľný a vyžaduje naliehavo mierové a diplomatické riešenie. musíme jasne povedať všetkým stranám, že um, použitie sily v terajšej situácii by vedlo k nevypočítateľným následkom pre celý región. Naša zodpovednosť dnes je poslať veľmi silný signál všetkým uh, stranám Azerbajdžanu, Arménsku a aj Rusku, aby sa zriekli zvyšovania napätia. Zodpovednosť Ruska je významná a ono sa mu dáva zbrania obom stranom a Moskva ako sa zdá, e, mozolem v trvalý spor, ktorý e, jej umožňuje mať vplyv v tomto regióne. A e, vítam vyššou pozornosť vysokej predstaviteľky e, pre tento problém, ako bolo povedané, EU e, tu musí zohrať úlohu a ako e, už bolo povedané, presvedčivá angažovanosť EÚ e pre stabilitu v tomto regióne doteraz e, e, ne, bola podporená stimulmi premiér, ale v tento regióne musí byť nielen odvolená angažovaná, ale musí konať v záujme všetky strany a v prvom rade musia byť stiahnuté vojska z tohto regiónu. Ďakujem. Teraz na 1,5 minúty má slovo pán Abad. Oui, merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, v oktobri 2010 tu bola príležitosť pre mňa, aby som navštívil Náhorný Karabach a stretol som sa s predstaviteľmi aj obyvateľmi tohto regiónu. A dnes konštatujem, že násilie sa zvýšilo ako aj v preteky v zbrojení, bojovná retorika, hlavne zo strany Azerbajčanu. Keď som sa vrátil, tak som e, kontaktoval Minskú skupinu, aby zvýšila svoju snahu, aby zblížila obe strany a musím konštatovať po kazanskom samite, že k pokroku e, nedošlo, že pokrok neviedol k trvalému mieru. A dnes musím konštatovať, že agresívna retorika prezidenta Alieva situáciu iba zhoršuje. Pani vysoká predstaviteľka, traja e, predsedovia Minskej skupiny e, v Dovile predstavili cestovnú mapu, tak ako to povedal náš kolega, 6 princípov e, na mierové riešenie konfliktu a je čas prejsť k implementácii týchto princípov. Bez eh, účasti predstaviteľov eh, oboch eh, krajín nie je možný mier. Európska únia musí zasiahnuť a podporiť diplomatickú snahu Minskej skupiny, ale mm, musí tu byť tiež podpora civilnému obyvateľstvu tak ako sme to urobili v Južnom Osecku a v Abcházsku v roku 2008, pretože ide o ochranu civilného obyvateľstva. Riziko konfliktu je e, na Prahu Európy a ja vyzývam aj polské predsedníctvo, ktoré pracovalo na východnom partnerstve ako na priorite e, svojho predsedníctva, aby sa venovalo aj Južnému Kaukazu. Musíme dôverovať Minskej skupine, že vyrieši tento konflikt a ja dúfam, že Európsky parlament tiež príjme uznesenie, ktoré bude oveľa vyváženejšie ako to, o ktorom sa hlasovalo uznesenie Kirilova. Ďakujem, pán Abad. Na 1,5 minúty má slovo pani Vajdere. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. Pred eh, letnými prázdninami sa chcem uistiť, že v e, Náhrom Karabachu neuvidíme um, opakovanie situácie v Gruzinsku z leta 2008. No, e, situácia v tomto regióne e, spôsobuje isté obavy a preto je podľutovania hodné, že nebudeme mať uznesenie parlamentu. EÚ nedostatočne koná aby našla riešenia tohoto konfliktu. Máme zdroje, máme aj skúsenosti návšteva pani Aštanovej v tomto regióne by asi pomohla vyriešiť túto situáciu. Úloha Ruska je veľmi dôležitá, pretože Ruska pretože Rusko poskytuje e, vojenské zariadenia a výcvik Azerbaidžanu. E, po poslednom zasadnutí e, Kazanskej zmluvy prezident e, podporu až do roku 2042. A sú tu aj záujmy iných štátov. Musíme mať medzinárodnú prítomnosť v tomto regióne a nielen z hľadiska EÚ a krajín Minskej skupiny, ale som eh, presvedčená, že všetky okupačné vojenské sily musia byť stiahnuté z týchto území. Zároveň eh, utečenci a presídlení ľudia musí mať e, šancu vrátiť sa domov. A tento proces musí byť pod medzinárodným pozorovaním a potom budeme môcť čakať na referendum. Teraz na 1,5 minúty pán Lisek. Dziękuję <clears throat> bardzo panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, rád by som najskôr poznamenal, že predchádzajúci rečníci sa vyjadrili k úlohe poľského predsedníctva pri riešení tohto sporu, ale predsedníctvo môže podporovať len vás, pani Aštonová, pretože podľa Lisabonskej zmluvy všetky eh, kompetencie v zahraničnej politike eh, máte vy. Vy poznáte ste pána Sikorského, ministra zahraničných vecí Polska, jeho tiež poznám a mm, som si istý, že minister Sikorský podporí vaše kroky. Samozrejme, máme obavy z e, tejto situácie v Náhornom Karabachu, no niektorí ľudia majú strach, e, Mám na mysli Grozinsko, bol som sa pre Grozinsko a nedávno som ho navštívil a mal som a a s predsedom parlamentu a s prezidentom a oni sa absolútne obávajú toho, čo sa môže stať v Náhornom Karabachu a dopad, ktorý to môže mať na Grozinsko, čo sa týka uh, záujmu niektorých tretích štátov. Takže opäť tu vyzývam vás, e, pani, e, riešme tento proces a hovoríme s Arménskou, Azerbajdžanom a Ruskom. Teraz na minútu a pol pani Teo Karus. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja začnem ešte pred e, kazaňou, pretože obyvateľstvo v Náhornom Karabachu ak by to bola ak by to bolo možné, e, potom by Náhorný Karabach určite podporili aj arabské štáty, tak ako to robili teraz a preto preto mm, sa na to musíme presne pozrieť, ale žiaľ, obyvateľstvo Náhorného Karabachu no, skrupne vymizlo a preto Európska únia v zásade nerobí nič. Hovorí sa tu o zbraniach, ale musíme sa teraz pýtať, či e, máme poslať bomby e, na Kaukaz. A je dobré a vhodné, aby Európska únia bola e, rozumne prítomná na Kaukaze a už roky sledujeme Azerbajdžan a tam eh, pôsobia teroristi a zbrania. a Prirodzene nemôžeme zabúdať na to, že sú to eh, tiež eh, prostriedky aktuálne, ktoré potom e, smerujú do zbraní a e, tieto štáty trpeli už roky pod e, hospodárskym embargom a nesmie na, tom, na to zavodať. Arménsko muselo stiahnuť vojska z Náhorného Karabachu a aj na Cypre musia stiahnuť vojska a musím sa pozrieť, že kde jednotlivé štáty nakupujú svoje zbranie. Teraz na Ďakujem pekne, pán predseda Lady Ashton. Ja zastupujem dnes Švédsko, ale som utečenkňa z Bosny. Mám, e, zakusila som vojnu v Bosne a to, čo ostatní kolegovia opísali, ja čakám, či EU alebo OSN, USA alebo NATO, e, či niekto zasiahne, ale nikto zatiaľ nič neurobil. Spomínam si na veľkú frustráciu v eh, tom čase a to viedlo k mojej politickej činnosti. To, čo vidím na Hornom Karabachu dnes, je niečo ako deja vu, niečo, čo sa ustalo. Niekto okupuje cudzie územie, robí tam etnické čistky, eh, vraždí utečencov, eh, etnické menšiny a potom sa zorganizuje referendum. Ja som čakala, kým niekto niečo urobí a nikto nič nespravil. A dnes tu nebudem sedieť a čakať Musíme zabezpečiť, aby arménska okupácia sa skončila. Jedine vtedy sa môžu utečenci vrátiť. Jedine keď bude rovnováha, jedine vtedy môže nastať konečná fáza riešenia konfliktu v Náhornom Karabachu. E, musíme to primerane prediskutovať. Nestačí e, len referendum. Najskôr sa musia utečenci vrátiť a jedine keď sa vrátia, môže byť referendum. Inak e, tu budeme mať situáciu takú, ako bola v Srbsku. Pani Nimisis Ibrisagič, ďakujem. A teraz pán Stojanov. Um, dostali ste modrú kartu, príjmete otázku? Yes, all right. Mr. Stojanov? Pán Stojanov, Pán predseda, pani Ibrizagič, ak si správne spomínam, vaša krajina uznala nezávislosť Kosova. Kosovo bolo tiež e, e, územím suvereného štátu, ale považovali sme to za niečo absolútne korektné. Zároveň to, čo sa deje v Náhornom Karabachu, je predmetom diskusí. Myslíte si, že by sme mali uplatniť opatrenia, keď hovoríte o etnických čistkách? Čo, čistkách? čo si myslíte? o tej, ktorá sa udela v Azerbajdžane voči Arménsku, keď celé obyvateľstvo, teda týkalo sa to celého obyvateľstva Baku. Pani Ibrisagič? Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Stojanov by mal vedieť, že Kosovo je medzinárodne uznané je to výnimočný prípad. Ľudia povedali, že situácia v Kosove E, sa týka Kosova a nie iných krajín a Európska únia e, musí konať logicky v kontakte s odlišnými prípadmi. Či sa hovorí o Zanestersku, alebo o územnej celistvosti Gruzínska, hovoríme o územnej celistvosti, celistvosti Moldavska. Prečo nekonáme logicky ako EÚ? Musíme chrániť územnú celistvosť Azerbajdžanu. Ďakujem. A teraz prejdeme k, Catch the Eye. Na minútu pán Landsbergis. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, kolegovia, zdá sa, že proces e, myslenia ohľadom zmrazených konfliktov v Arménsku a Azerbajdžanu sa narodil tu v Európskom parlamente celkom nedávne. Dva roky sme si strkali hlavy do piesku, umývali sme si ruky nad e, Minskou skupinou a dialog 20-ročný e, e, má nulový výsledok a že je to lepšie ako vojna. Vojenská sila sa ďalej používa. Uh, Rakovina vojny je tu a pokračuje akumulácia tohto zla. E, sú tu okutované územia cudzou silou, ostreľovači e, strieľajú na nepriateľov. Takže nezakrývame si oči konať či nekonať. E, to je naša otázka. Vyriešenie rezolúcie sú e, zbytočné, ak neurobíme túto úlohu. Okupanti Azerbajdžanu, všetci tí, ktorí utekli, problémy v komunikácii v Náhornom Karabachu, plné chápanie e, a diskusie s Ruskom, ktorý, je Ruskom, ktoré je aktérom a režisérom. Ďakujem pekne, pán Lasbergis, hovorí pán predseda. A teraz má slovo na minútu Pán Mitras. Ďakujem. Južný Kaukaz je miesto, kde nájdete utečencov všade. Nájdete ich v Gruzinsku, v Abchádsku, v Osecku. Videl som ich v Arménsku prichádzajú z Baku, z, nie, z náhodného Karabachu. Majú tam ulicu, ktorú nazývajú Baku. Čiže toto je komplexný problém a my to musíme mať na zreteli, ak chceme byť súčasťou riešenia tohto konfliktu. Ak budeme na strane len jednej strany, tak naša úloha nebude pozitívna. Po druhé, etnické konflikty majú jeden spoločný menovateľ a to je sovietský imperializmus na to nesmiem zabúdu, zabúdať. Ja sa domnievam, že plán Minskej skupiny e, má šancu na úspech, ale nemyslím si, že postupy sú efektívne. E, tu sú ruské záujmy, ktoré sú v hre, to je jasné, ale nemôžeme dať Rusku voľné ruky v rokovaniach o e, o súde tejto časti sveta. Lady Ashton, toto je veľmi dôležitá úloha a časť e, vašich činností. Ďakujem, pán Nitras. Pán Taj, pán predseda, Náhorný Karabách a táto otázka sa veľmi často opisuje ako zmrazený konflikt, ale to je ďaleko od pravdy. E, veľmi e, rýchlo tu dochádza k ozbrojenému napätiu. Arménske obete rastú a je tu veľké riziko vypuknutia vojny, e, ktoré by boli rôzne e, strany, Irán, Rusko a tak ďalej. Takisto sú tu petrodoláre, ktorými sa financuje e, financujú preteky v zbrojení. A takisto je tu vysoký rozpočet na zbrojenie, bojovná retorika, ruská pomoc, ktorá tu zohráva dôležitú úlohu Samozrejme, Arménsko sa musí stiahnuť z okupovaných území a umožniť všetkým utečencom, aby sa vrátili podľa mňa. A prepačte, pán Provera, seba určenie, e, územná celistvosť, to sú princípy a my musíme byť pružní v týchto princípoch a vyzývam Minskú skupinu, hlavne po neúspechu v Kazani, aby sa pokúsili vyriešiť tento problém a urobili všetko, aby s pomocou EÚ a špeciálneho vyslanca pre túto oblasť vyriešili tento konflikt. Lady Ashton, toto je šanca získať Nobelovú cenu pre vás. Ďakujem pekne, pán Tanok. A na minútu má slovo pani Basescu. Ďakujem pekne stanovanie vysokej predstaviteľky sa objavuje v čase, keď sa prehodnocuje susedská politika, práve jej východný rozmer. Ak hovoríme o náhodnom Karabachu a Zadnictiersku, to, je, to sú priority novej politiky. Chceme skutočne dosiahnuť stabilitu na hraniciach EÚ Okrem e, zloženia zbraní, ktoré bolo podpísané v roku 1994, e, pokračuje eskalácia vzťahov medzi jednotlivými stranami. Minská skupina takisto sa dopracovala do kritickej fázy. E, Kazanský summit nepriniesol zlepšenie vzťahov medzi Azerbajdžanskom a Arménskom Naopak reakcia na rokavenia bolo, e, bola eskalácia konfliktu a radikalizácia politickej e, diskusie. Verím, že Minská skupina nájde riešenie schodné pre obe strany. Obnovené nepriateľské akcie e, podrývajú stabilitu a sú hrozbou na hraniciach EÚ. Ďakujem pekne. Teraz pán Belder. Ďakujem pekne. Európska únia by mala zohrávať významnejšiu úlohu a som veľmi ráda, že sa e, zúčastňuje na e, e, konflikte Národného Karabachu a ja veľmi rád sa prihovorím za Nobelovú cenu udelenú pani Eštonovej, ak sa jej podarí vyriešiť tento konflikt. Takú úlohu zohriava Irán v tejto veci. Po zlyhaní kažanského samitu predseda iránskeho parlamentu deklaroval, že tento regionálny konflikt by mal byť riešený hráčmi v dotknutom regióne. Oni sa najlepšie e, poznajú. To bol veľký eufemizmus podľa môjho názoru. Ďakujem. Pani Vajdre, jedna minúta. Ja som chcela len určité informácie opraviť. Kolega, ktorý počúval e, môj, e, môj prejav v angličtine, a upozornil ma na to, že trošku eh, bol posunutý v preklade eh, eh, môj výrok, že Ruska poskytuje Arménsku zbranie a vojenské, vojenské zacvičovanie. Tam bolo to nesprávne preložené. Ostatok bol úplne v poriadku. Ďakujem. Pani Ešten, máte slovo. Ďakujem. Vážení poslanci, poslankyne, nebudem vás dlho zdržiavať, pretože myslím si, že to, čo bolo treba povedať, vo veľkej miere odznelo v vašich vystúpeniach. Poprvé, súhlasím s tým, že dozrel čas na to, aby som navštívila región. Už som sa tam niekoľkokrát eh, chystala, ale eh, do cesty prišlo i viaceré udalosti v posledných dňoch. Eh, bolo by na tvary miesta si dobre overiť, čo sa tam deje a e, my sa skutočne snažíme rokovať s, e, s ministrami zahraničných vecí oboch dotknutých krajín, komunikujeme aj s členmi Minskej skupiny. Po druhé, Veľmi radi e, začneme zohrávať silnejšiu úlohu. Francúzsko e, je nadšené z tej úlohy, ktorú má, chce ešte e, vo väčšej miere priložiť ruku k dielu a našou úlohou je podporiť člen, tento členský štát v ich vedúcom postavení v rámci tejto skupiny. Ja súhlasím s tým, čo povedali viacerí z vás, že je dôležité zaangažovať zaangažovať sa priamo v teréne, nielen na úrovni diskusí so zúčastnenými stranami. A snažíme sa skutočne eh, zintenzíviť interpersonálne kontakty a my si uvedomujeme, že tento e, konflikt e, sa zohrieva a naplňa nás veľkými obavami. E, súhlasím s tými, ktorí povedali, že úroveň vzájomnej dôvery je veľmi nízka. Myslím si, že dnesná rozpráva je dobre načasovaná. My si dobre uvedomujeme v našej sfére EEA, že treba tomuto venovať pozornosť a budeme dbať o to, aby sme dobre spolupracovali s ostatnými členmi Minskej skupiny. A preto aj e, máme za to, že je potrebné mať osobitého e, vyslanca, e, pretože ide o veľmi špecifický problém ktorý musí byť cieľene riešený. Ďakujem za vaše vyjadrenia a teším sa na ďalšiu diskusiu k tejto téme. Predsedajúci poďakoval pani podpredsedničke Aštanovej. Prejdeme na ďalšie tému. Je to vyhlásenie po predsedničke Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiky ohľadom prípravy na